Jak Państwo wiecie, pierwszym punktem... Ako viete, celkom iste, prvý bod dnešného programu je hlasovanie o žiadosti e, o naliehavý postup, ktorý sa týka návrh nariadenia, návrhu nariadenia Rady číslo 1234-2007. Ide o jednotnú spoločnú organizáciu trhov e, v plnospodárskom sektore a špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú e, produktov tohto sektoru. Spolné organizácie rynku. Nariadenie hovorí o spoločnom jednotnom trhu a slovo dám pani De Castro. Nech sa páči. Pán De Castro, prepačte, ospravedlňujem sa predseda. I'm sorry about that. Colleague. E, proszę przedstawić opinię Komisii rybolovstva. E, poprosím vás, aby ste e, teraz uviedli stanovisko výboru pre poľnohospodárstvo, pre rybolov a pre e, vidiecký rozvoj. Nech sa páči. Pán de Castro. Pán predseda, Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, opäť sa tu stretávame a diskutujeme o otázke krízy v mliekarenskom sektore. Dramatickosť tejto situácie e, nás naozaj naplňa e, obavami a e, tí, ktorí sú postihnutí touto krízou, stále demonstrujú, pretože sa obávajú svojej, o svoju budúcnosť. Preto sú potrebné nové návrhy, aj teda návrh komisie, Ehm, my sme teda k návrhu komisie navrhli eh, aj určité naše eh, doratočné úpravy. E, pretože sa nám nepozdávali e, návrhy komisie ako e, postačujúce. Teraz ide o to, aby sme rozhodli o naliehavom postupe v rámci článku 142 rokovacieho poriadku. Pokiaľ ide o nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov, ide teda o rozšírenie určitých opatrení aj pre oblasť mlieka. Takže nebude už v budúcnosti potrebné v tejto oblasti rozhodovať v parlamente o príslušných Eh, povoleniach. Včera sa diskutovalo o tomto s eh, pani komisárkou Marian Fischer-Böll. Chcel by som poďakovať mene nášho eh, výboru, ktorému predsedám aj pani komisárke za to, že sa účastnila diskusie